Pán przewodniczący! Prichádza pán predseda. Please take a seat, colleagues. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Začneme s prvou hodinou otázok eh, na tomto zasadnutí Európskeho parlamentu. Začneme s touto hodinou pár sekúnd. Otvieram posiedzenie. Otváram týmto zasadnutie. Zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia ste dostali k dispozícii. To je tá zápisnica, ktorú by sme mali prijať. Chcel by niekto vzniesť nejaké pripomienky?